najskôr mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, pán Březina. Hlasoval som eh, proti správe BG. Ja som hlasoval proti správe BGho, ktorá sa týkala uvoľňovania prostriedkov z Európskeho globalizačného fondu, pretože v prípade rakúskej žiadosti ide o veľmi nesystematický prístup. Tá výška na hlavu je veľmi vysoká. Má ísť o podporu, ktorá by bola časové vymedzená. A je potrebné, aby sa to odvíjalo od skutočných potrieb a od skutočného ekonomického kontextu. Pri určovaní sa však postupuje veľmi svojvoľne a z tohoto dôvodu je potrebné, aby sa stanovili pevné kritériá. Takýmto spôsobom využívať peniaze to nie je riešenie problému, ale je to plitvanie peniazmi daňových poplatníkov. Ďakujem. Ευχαριστώ. Στο ψήφισμα για τις προοπτικές της αναπτυξιακής ατζέντας της... Ďakujem pekne a teraz hm, vyhlásenie perspektívy rozvojovej agendy z je po 7. ministerskej konferencii VTO pán Kama. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Júci, za to, že sa môžem vyjadriť k svojmu hlasovaniu na túto veľmi zložitú tému. Viacerí, čo máme záujem o obchod, eh, preto, lebo sme zvedaví, alebo chceli by sme pomôcť chudobným ľuďom v chudobných krajinách dostať sa von z chudoby, eh, nebyť už chudobný. A častokrát eh, najlepším spôsobom je podporiť podnikateľov v týchto chudobných krajinách. A oni chcú otvorené trhy, oni chcú, oni chcú pomôcť v tomto e, zmysle, ale to sa treba pozrieť aj u nás doma, či náhodou nevytvárame, nevytvárame prekažky pre podnikateľov z chudobných krajín a častokrát títo podnikatelia z chudobných krajín eh, vnímajú práve že tieto prekážky, eh, pre, eh, pozria sa, sa na spoločnú polnohospodárskú politiku, pozrú sa na, vegeta- pardon, na normy v oblasti zdravia rastlín, pozrú sa na všelijaké clá a zistia, že to sú všetko prekažky a my musíme tieto prekažky odstraňovať, pokiaľ chceme bojať proti chudobe. Ο You have the floor, Mr. Deva. Come on. Thank you. Pán Deva, ďakujem pekne. Ak chceme bojovať proti chudobe na svete, musíme zvýšiť medzinárodný obchod. Pokiaľ pôjdeme formou protekcionizmu kvôli kríze, tak akurát, čo sa nám podarí spraviť, je to, že e, ľudia sa dostanú z chudoby neskôr a že medzičasom milióny ľudí aj zomru. Pokiaľ sa nám nepodarí túto príležitosť využiť hneď teraz, pokiaľ sa s tým nepopasujeme, pokiaľ neuvidíme aj poza krízu, tak e, E, za, e, bude to na nás naozaj hanebný signál z našej strany. Znamená to, že miliarda ľudí kvôli nám nebude môcť uh, žiť poriadne. Máme uh, klimatické zmeny, máme krízu, máme všelijaké uh, záplavy a ja neviem aké prírodné katastrofy. Toto všetko treba riešiť a pomôžeme tomu takým spôsobom, že budeme podporovať medzinárodný obchod. Teší ma, že nový pán komisár má aj počúvať pre obchod. Ευχαριστώ κύριε Ντέβα. Αυτό καταγράφεται ως επεξήγηση ψήφου προφανώς. Ďakujem pekne, pán Deva. Toto zapíšeme do zapisnice ako vysvetlenie hlasovania. O je to logo. Pán Tarabella. Merci, monsieur le président. Ďakujem. Pokiaľ ide o, o uznesenie o VTO, ja si na rozdiel od predrečníkov e, nemyslím, že VTO sa môže postarať o to, aby e, milióny zomierali od hladu. Ja som mal príležitosť sa viackrát vyjadriť v tomto zmysle počas rozprávy. Tí, čo hovoria o verejných službách a o moci. Tam spočíva ten hlavný problém. A preto ja som nehlasoval. Za toto uznesenie hlasoval som proti.